Začíname dnešný výbor. A začíname s hlasovaním. Máte všetky a všetci hlasovaciu kartu? Tak začíname s hlasovaním o ústnej otázke o rodových rozmeroch pri obchode s ľuďmi. Kto je za tento text? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ideme na hlasovanie s, um, práve o posledení um, posilnení e, prostredníctvom e, vzdelávania v Európskej únii. Pozmeňujúci návrh 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme. Otvoríme hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 69. Zatvárame hlasovanie. Zamietnuté 11 hlasov za, 13 proti. Pozmeňujúci návrh 70, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozrieme sa na vrch 71, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozrieme sa na vrch 72, kto je za, nie, pardon. Pozrieme sa na vrch 16 z výboru pre kultúru, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozrite návrh 72, kto je za, kto je proti, kto sa držal. Preveríme pozrite návrh 72. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Pozrite vrch 73, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý na návrh 75, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. na vrch 76 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 76, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 78, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 83, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 81, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, pozmeňujúci vrhu 82, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 84 za, proti, zdržal sa zamietnutý, pozmeňujúci návrh 85, s ústnym pozmeňujúcim návrhom z pravodajkyne, ktorý je v dokumente, kto je za proti, zdržal sa prijatý, 86 za, proti, zdržal sa prijatý, 88 za, proti, zdržal sa prijatý, 89 za, proti, zdržal sa, preveríme to, 89, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 90, kto je za? Proti? Držal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 91, kto je za? Proti? Držal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 92, kto je za? Proti? Zdržal sa e, prijatý. Pozmeňujúci návrh 93, za? proti, držal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 94 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 95 za, proti, zdržal sa prijatý. 96 za, proti, zdržal sa prijatý. A teraz ideme na kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Idem na pozornicu návrh 106, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kultúra 22, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 8, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Kompromis 9 za. Proti? Zdržal sa prijatý. Pozrieme sa na rok 112 za. Proti? Zdržal sa zamietnutý. Pozrieme sa na rok 113, kto je za. Proti? zdržal sa prijatý. Kompromis, eh, pozmeňujúci návrh 114, je za, proti, zdržal sa. Preveríme pozmeňujúci návrh 114, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý jedným hlasom. Kompromis 10, e, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Ideme na kultúru 11, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 120, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 122 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Druhá časť, e, za? Proti? Zdržal sa prevríme druhú časť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutá je druhá časť. Pozrieme sa na návrh 125, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kultúra 7, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, kultúra 8 za, proti, zdržal sa, preveríme, kultúra 8, otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie, prijatý, pozmeňujúci návrh 132, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 13, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa prijatý. si návrh 142 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa. Zamietnutá druhá časť. 144, kto je za, proti, zdržal sa. Zamietnutý. 145 s jedným ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajkyne v texte, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme. 145 Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 146, kto je za? Proti. Zdržal sa zamietnutý. Kompromis 15, kto je za? Proti. Zdržal sa prijatý. Kompromis 16, za proti, zdržal sa prijatý. na vrch 165, kto je za, proti, zdržal sa. Preveríme. Preveríme 175. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválený. Prosím vás, snažte sa dvíhať ruky, pretože e, ja nedokážem veštiť ani hádať. 155 a 156, toto znak, kto je za? Proti? Zdržal sa. Preveríme. Otváram hlasovanie 155 a 156. Zatváram hlasovanie Veľmi vhodná je vaša prítomnosť, pán e, Trabelo. A e, tento pozmeňujúci návrh je zamietnutý. Kultúra 4, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? 158, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 159 za? 159 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 160 za, proti, zdržal sa prijatý, kultúra 9 za, proti, zdržal sa prijatý, 161 za, proti, zdržal sa prijatý, 162 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 164 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 165 bol stiahnutý, teraz 166, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 167 za, proti, zdržal sa Preveríme. 167. Za, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 167 za. Nie, o tom sme práve hlasovali. Sto tri s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 17 za, proti, zdržal sa prijatý, kultúra 2 za, proti, zdržal sa prijatý, 169 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 170 za, proti, zdržal sa prijatý, 171 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 172 za, proti, zdržal sa prijatý, 174 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 176 za, proti, zdržal sa. Preveríme 176. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Prijatý a ideme teraz na kompromisný návrh 18. Kto je za kompromis 18? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 180. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 181 za, proti, zdržal sa prijatý, 182 bol stiahnutý, 183 za, proti, zdržal sa prijatý. Preveríme. 183. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 185 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Druhá časť za? Proti? Zdržal sa Preveríme druhú časť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 186 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 187 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 188 za, proti, zdržal sa prijatý. 189 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz ideme na kompromis 19, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 194 za, proti, zdržal sa. Preveríme 194, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 195 za, proti, zdržal sa, prijatý. 196 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 197 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 198 za, proti, zdržal sa prijatý, 199 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 200 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Preveríme 200, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, zatváram. Zamietnutý. 201 za, proti, zdržal sa, prijatý. 202 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Ideme na kompromis 20, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 206, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 5 kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 6 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Druhá časť za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 7, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 8 za, prosi, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 1 za, proti, zdržal sa prijatý, pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržal sa preveríme, pozmeňujúci návrh 10, otváram hlasovanie. zatváram, prijatý. 11 za, proti, zdržal sa prijatý, 12 za, proti, zdržal sa prijatý, 13 za, proti, zdržal sa prijatý, 14 za, proti, zdržal sa. Preveríme 14 Otváram hlasovanie. Zatváram. Zamietnutý. 15 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 16 za. Nie. Pardon. 19. Za. Proti zdržal sa prijatý, kompromis 2 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 3 za, proti, zdržal sa prijatý, sa návrh 22, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 24 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 26 za, 27 za, proti, zdržal sa prijatý, 23 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 25 v troch častiach, prvá časť, to je za, proti, zdržal sa zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržal sa, prijatá, tretia časť za, proti, zdržal sa, zamietnutá. 26, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 29 za, 28, 28 za, proti, zdržal sa, prijatá, 29 za, proti, zdržal sa, zamietnutá, 30 za, proti, zdržal sa, prijatá, 31 za, proti, zdržal sa, prijatá. 32 za, proti, zdržal sa, prijatá. 33 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 34 za, proti, zdržal sa, prijatý. 35 za, proti, zdržal sa, prijatý. 36 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa prijatý. Druhá časť za, proti, zdržal sa prijatá. 37 za, proti, zdržal sa prijatý. 38 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 39 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Idem na kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 44 za, proti, zdržal sa, prijatý. 46 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 48 za, proti, zdržal sa. Preveríme 48, otváram hlasovanie. Zamietnutý 47 za, proti, zdržal sa, zamietnutý 49 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. 53 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 54 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 55 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 56 za, proti, zdržal sa za, schválený, 57 za, proti, zdržal sa prijatý, 59 za, proti, zdržal sa. Preveríme, 59, otváram hlasovanie. za, zamietnutý. 60 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 61 za, proti, zdržal sa prijatý. 62 za, proti, zdržal sa prijatý. 63 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 65 za, proti, zdržal sa, prijatý. 66 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 67 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 68 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 2 za. 3. 2 proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 4 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Idem na konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý 21 hlasov za, 9 proti a blahoželám pani Rodriguez za jej správu. Pasamos al, eh, al siguiente. Teraz ideme na ďalšiu správu o e, uplatňovaní smernice e, pre naplnenie e, princípa rovnosti zaobchádzania so ženami a mužmi v povolaní a spravodajca je pani Zaborská a teraz chce slovo. Nech sa páči, pani Zaborská. Madame la présidente. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. Nechcem tu zdržiavať. Chcem sa len poďakovať všetkým tíňovým spravodajcom, pretože máme 13 kompromisných návrhov, ktoré nám umožnili dosiahnuť veľmi dobrý výsledok. Máme 50 pozmeňujúcich návrhov zahrnutých do týchto kompromisov a za to sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne, pani Záborská. Takže by sme teraz prišli k hlasovaniu a začneme s pozmeňujúcim návrhom 50 na dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa. Myslím si, že je to zamietnuté. Preveríme si tú druhú časť 51. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmením si návrh 50. Za. Proti. Zdržal sa Preveríme si 50, kto je za. Tak, otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 53 za. Proti. Zdržal sa. Nevidím. Nie je to jasné. Preveríme si 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 za, takže to bolo jasné. 20 vypadáva, 54 za, proti, schválené. 56 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržal sa, schválené. 55 za, proti, zdržal sa schválené. 58 dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa. Preveríme si prvú časť 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť 58 za proti, zdržal sa schválená. 59 za, proti, zdržal sa schválená. 60 vypadáva, M plus 7 za, proti, zdržal sa schválená. 61 vypadáva, kompromis 1 za, proti, zdržal sa schválená. Takže prejdeme za 65 za, proti, zdržal sa, schválené. 66 za, proti, zdržal sa, schválené. 67 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené. Takže prejdeme k 73 za, proti, zdržal sa, preveríme. 73, otváram hlasovanie. Končím, zamietnuté. M plus 14 vypadáva, takže 74 za, proti, zdržal sa, schválené. 75 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, schválené. MP12 vypadáva. Čo chcete preveriť? Tú druhú časť? Dobre, takže preveríme druhú časť 75-ky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Takže napokon je to schválené. Takže prejdeme k 76 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 77 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Ample 3 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa schválené, druhá časť za, proti, schválené. 78 vypadáva, takže 128 v dvoch častiach, prvá časť za, Aj, pardon, aj toto vypadáva. Takže prejdeme k 79. Za, proti, zdržal sa, schválené. 80 za, proti, zdržal sa schválené. M 4 za, proti, zdržal sa schválené. Tak si to preveríme. MP4, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 52 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme si. 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže môžeme prejsť 80 vypadáva 83 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 3, kto je za? proti, zdržal sa, schválená. 95 za, proti, zdržal sa, preveríme. 95, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 96 za, proti, zdržal sa, schválené. Dobre, preveríme 96. Otváram hlasovanie. Áno, je to veľmi jasne zamietnuté. Takže môžeme prejsť k 97. za proti, zdržal sa, schválené. V 98 dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, preveríme si. Otváram hlasovanie. Zamietnuté. 99 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme si, prepačte. Sú to všetko také veľmi tesné hlasovanie, takže radšej si to preverím. Takže všetci ste odhlasovali, končím schválená. Stovka za, proti, zdržal sa, schválená. 101 za, proti, zdržal sa, schválená. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, schválená. 5 za, proti, zdržal sa schválené. 110 za, proti, zdržal sa schválené. 111 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa schválené, druhá časť za, proti, zdržal sa schválené, 112 za, proti, zdržal sa, preveríme si to. 112 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 113 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 114 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa, schválené, druhá časť za, Za druhá časť vypadáva, prepačte. Prejdeme ku kompromisu 6 za, proti, zdržal sa, schválené. Prejdeme k 119 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 121 časť za, proti, zdržal sa schválené. Druhá časť schválená. Vypadáva to, ak sa prvá časť zamieta, ale prvá časť sa schválila, takže musíme hlasovať aj o tejto druhej časti, čo sme urobili. Takže môžeme prejsť 121 za, proti, zdržal sa. Preveríme 121, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 122 za, proti, zdržal sa schválené. Takže 164 vypadáva, lebo 120 sa prijala. Impro 13 tiež vypadáva, prechádzame k po 17 za, proti, zdržal sa schválené. 123 vypadáva, 124 za, proti, zdržal sa schválené. Ample 9 vypadáva. 125 za, proti, zdržal sa schválené. 126 za, proti, zdržal sa schválené. 127 je jazyková zmena, nehlasujeme 129 za, proti, zdržal sa schválené. 131 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 131 si preveríme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté. 132 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 133 za, proti, zdržal sa schválené. 134 za, proti, zdržal sa schválené. 135 za, proti, zdržal sa schválené. 136 za, proti, zdržal sa schválené. MP10 vypadáva, 138 za, proti, zamietnuté. Takže preveríme si 138. Otváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Takže 137 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 139 za, proti, zdržala sa, schválené. 140 vypadáva, 142 za, proti, zdržal sa, schválené. 143 za, proti, zdržal sa, schválené. 144 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 145 za, proti, zdržal sa schválené, 146 za, proti, zdržal sa schválené, 147 za, proti, zdržal sa schválené. 148 vypadáva, 149 za, proti, zdržal sa, schválené. 150 za, proti, zdržal sa, nie je to jasné. Otváram hlasovanie k 150. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 151 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 152 za, proti, zdržal sa, schválená. 153 za, proti, zdržal sa, schválené. 154 za, proti, zdržal sa, schválené. 155 za, proti, zdržal sa, schválené. 156 za, proti, zdržal sa, schválené. 157 za, proti, zdržal sa, schválené. 158 za, proti, zdržal sa, nevidím to, takže 158 preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 159 za, proti, zdržal sa zamietnuté. So 159 preveríme. Zamietnuté. 160 za, proti, zdržal sa, schválené. 161 vypadáva, prepačte. A teraz kompromis 7 za, proti, zdržal sa, schválené. 163 za, proti, zdržal sa, schválené. 165 za, proti, zdržal sa, schválené. 166 za, proti, zdržal sa, schválené. 167 za, proti, zdržal sa, schválené. O 19. M plne hlasujeme, 168 to je súčasť kompromisu, ktorý sa prijal, takže prejdeme k 169 za, proti, zdržal sa, schválené. mp 2 za, proti, zdržal sa, schválené. MP 16 za, proti, zdržal sa, schválené. Takže prejdeme teraz k citáciám. Jednotka za, proti, zdržal sa schválené. Dvojka za, proti, zdržal sa, schválené. E, pozmeňujúci 3 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržal sa, schválené. 7 za, proti, zdržal sa, schválené 9 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa schválené. Podmenujúci 20 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa schválené. 24 za, proti, zdržal sa, neviem, preveríme si 24. Končím hlasovanie. Ale nefungovalo to. Teraz končím hlasovanie. Zamietnuté. 25 za, proti, zdržal sa schválené, 28 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa schválené. 36 za, proti, zdržal sa schválené. 37 za, proti, zdržal sa, schválené. 38 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržal sa, schválené. 40, e, vypadá 41 za, proti, zdržal sa, schválené. 42 za, proti, zdržal sa, schválené. 43 vypadáva, 44 za, proti, zdržal sa, schválené. 45 za, proti, zdržal sa, schválené. 49 za, proti, zdržal sa, schválené. MPB za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz konečné hlasovanie o správe. Každý odhlasoval? schválené 24 za, 2 ja proti, 6 sa zdržali. Takže gratulujem, pani Záborská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Podľa pravidla 56 rokovacieho poriadku by som chcela vyjadriť môj minoritný názor, ktorý predložím v písomnej podobe sekretariatu dnes popoludní. Ďakujem. Dobre. Takže môžeme prejsť k hlasovaniu o ďalšej správe, ktorá sa týka mandátu pre trialog e, pre rozpočet na rok 2016. ver, continuamos, continuamos. Budeme pokračovať hlasovaním. Pani Záborská vyjadrila minoritný názor, ktorý pošle sekretariatu. Je to nástroj, ktorý existuje Správa sa prijala a pani Záborská môže postúpiť tento menšinový názor, menšinové stanovisko. To je nástroj, ktorý máme k dispozícii. Takže ďalšia správa je mandát na trialog k rozpočtu 2016. Spravodajkyňou je pani Matera, takže e, prvé za, proti, schválené. Šestka za, proti, zdržal sa schválené. Sedmička za, proti, zdržal sa, schválené. Osmička za, proti, zdržal sa, schválené. Deviatka za, proti, zdržal sa, schválené. Desiatka za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Jedenáctka za, proti, zdržal sa schválené, jednotka za, proti, zdržal sa schválené, dvojka za, proti, zdržal sa schválené, trojka za, proti, zdržal sa schválené, štvorka za, Pardon, to bolo stiahnuté, prepačte, o tom nehlasujeme. A teraz konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Dvadsaťšesť za, štyria proti. Takže stanovisko bolo prijaté. A teraz sme sa dostali na koniec hlasovania. Chcem sa vám poďakovať za vašu spoluprácu a budeme pokračovať v ďalšom rokovaní nášho výboru. Hmm. <clears throat>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 no, no, no.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 Disculpe, continuamos con la comisión, por lo tanto pido... Pokračujeme v schôdzi eh, výboru. Pokračujeme v schôdzi výboru. Ak eh, sa ľudia nechcú zúčastniť tejto rozpravy, tak prosím, môžete rozprávať vonku. Ideme na eh, výmenu názorov k správe o ženách e, v vede a univerzite a spravodajkyňa je pani Fosenberg e, a má slovo, aby to uviedla do rozpravy. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Predovšetkým dovolte, aby som vyjadrila, že plne si uvedomujem, že táto správa sa dotýka každého, každý členský, každého členského štátu, pretože tu existujú nerovnosti, ktoré zaznamenávajú jednotlivé štatistické úrady a výskumné agentúry a úrady. A ako viete, táto správa bola publikovaná pomerne nedávno a verím, že väčšina z vás mala možnosť ju preskúmať. E, nie sme tu nejako pod časovým tlakom a myslím, že až do 22. júna máme aj čas na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Ja som správu rozdelila do niekoľkých častí, aby bolo každému jasné, že o aké rôzne oblasti ide, tak aby bolo jednoduché predkladať pozmenujúce návrhy a aby naša správa mohla obsahovať čo najviac pohľadov. Prvá časť eh, sa díva na rodovú rovnosť ako takú v akademických funkciách a vo výskume. My sme, pozname, my sme teda poznamenali, že sú oblasti, v ktorých sa podarilo, že nám dosiahnuť veľký pokrok dokonca v niektorých oblastiach dokonca až zázračne e, prerazili, ale zase niek- ste inde nepali možnosť preukázať svoje e, schopnosti a zručnosti. A myslím si, že to je vlastne proti princípu e, rodovej rovnosti a je to viditeľné v akademických kariérach a vo vzdelávaní a má to potom aj negatívny vplyv na Európsku úniu a na ženy samozrejme. Druhá časť sa díva na pozitívne opatrenia, teda opatrenia, ktoré môžeme implementovať, aby sme pomohli podniknúť určité kroky. My takéto správy už prijímame v posledných rokoch v Európskej únii a Európska únia e, sa vlastne stále venuje takýmto témam a v podstate je to trochu aj určitá, určitá urážka, že takéto vôbec niečo musíme riešiť, že stále existuje takéto nerovnosti a takéto problémy ženy už dokázali, nie že už vždy musia niečo dokazovať, ale už dokázali, že naozaj zvládajú úlohy, ktoré sú im zverené veľmi dobre. A v členských štátoch existuje množstvo zákonov a niektorých zákony vonkoncom nepomáhajú. V iných krajinách sú zákony oveľa pokrokovejšie a pomáhajú. Takže je veľmi dôležité, aby sme mali európsku stratégiu, ktorá by mohla harmonizovať tieto všetky zákony, aby sme sa dostali na dobrú cestu správnu cestu a okrem rôznych vnútroštátnej e, legislatívy a tej, tak, toho takého legislatívneho dážnika, ktorý by mohol poskytnúť e, Európsky parlament, musia tu existovať rôzne informačné osvetové kampane, tie sú mimoriadne dôležité. Pretože keď sa ľudia neuvedomujú, aké prekážky musia ženy prekomadávať eh, na svojej akademickej ceste, ehm, tak akým sa to, si to neuvedomujeme, tak nepodarí sa nám tieto prekážky prekonať. Potom je tu tretia časť mojej správy, tá sa týka vyváženia pracovného a osobného života, e, čo môžu teda členské štáty urobiť, aby pomohli ženám po materskej dovolenke v mojej krajine, e, aj v iných krajinách. Je množstvo žien, ktoré vlastne prídu o prácu, pritom majú vzdelanie, zručnosti. A ako viete, EU prijala legislatívu, ktorá umožňuje ženám byť alebo odísť z práce na, po, na určitú dobu, ale potom sa im to vráti ako bumerang, pretože im je potom povedané, že za ten čas, čo neboli práci, neboli schopné sledovať, čo sa udialo v ich oblasti a myslím si, že toto je naozaj diskriminačný prístup. Potom je tu štvrtá časť mojej správy, ktorá e, sa díva na inštitucionálne zmeny a projekty a v zmeny v rámci 7. rámcového programu a programu Horizon 2020 mm, ja nejdem do detajlov, snažím sa vám túto predstaviť len prehľad jednotlivých častí mojej správy a samozrejme budem očakávať vaše pripomienky a návrhy na e, zmenu. Takisto si myslím, že sa treba pozrieť aj na štatistiku a na to, ako sa situácia vyvíja. Um, štatistiky ukazujú na to, kde sa veci zlepšujú, kde sa zhoršujú, kde ehm, roz, rozdelení na súkromný, súkromný verejný sektor a aj na vzdelávací sektor a v vzdelávacom sektore je nedostatočné zastúpenie žien, napríklad v Grécku ehm, ženy sú zastúpené napríklad v justičnom sektore, respektíve nie, možno e, ženy sú v justičnom sektore ktoré eh, napríklad v, teda v justícii nie sú že nedostatočne v mojej krajine zastúpené, pričom tam je lepšie odmeňovanie a podobne. Eh, potom ďalšia časť eh, mojej správy sa venuje k krokom vpred, teda aká by mala byť tá stratégia ktorú by bolo treba prijať a aká metodika by sa mala uplatniť. To znamená, že akým spôsobom môže Európska komisia pomôcť členským štátom. E, tu hovorím trochu aj o harmonizácii e, predpisov, ale to musí ísť ruka v ruke s zmenou myslenia. Ja keď som bola ešte aktívnou právničkou, tak e, vlastne som vždy hovorila, že tu sú je, je potrebné z, e, jednoducho je treba pristupovať k tejto otázke už e, od malička, pretože to nie je abstraktná veda, rodová rovnosť. Je to jednoducho niečo, čo musí byť e, samozrejme pre občanov a občania. Jednoducho sú mužmi a ženami a je, je možné, aby druhý voči druhému platila diskrimináciu, ale tu stále platí množstvo stereotypov a množstvo rôznych predsitkov a napriek našemu úsiliu sa nám nepodarilo túto situáciu zmeniť. No a vôbec, že stále od, takúto správu prijímame a stále o tomto diskutujeme. Aj to je toho dôkaz, že ešte stále je o čom. A okrem vzdelávacích programov, teda toho a čo môže poskytnúť e, poskytovanie pomoci rodinám. Ja si myslím, že každý členský štát e, by s pomocou Európskej únie by mohol zorganizovať rôzne osvetové kampanie, osobitné fóra, a semináre a workshopy, ktoré by mohli podporovať a propagovať e, tieto prístupy. Ale nechcem, aby to bolo iba také niečo abstraktné. Ja chcem, aby to boli naozaj veľmi konkrétne kroky, veľmi konkrétne opatrenia. Myslím si, že toto je jediný spôsob, ako niečo dosiahnuť. Čiže čiastočne cez legislatívu a určite e, predovšetkým výchovou a vzdelávaním sa nám podarí dosiahnuť e, výsledky, o ktoré nám ide. A potom posledná časť mojej správy sa venuje tomu, že koho každého treba zapojiť, aké zúčastnené strany zapojiť. Ja to spomínam preto, lebo uh, vieme, ako je to v, v správnych radách, vo vede a výskume a podobne. Nie len, že tam ženy nie sú dostatočne nastúpené, ale mnohí nie sú vôbec zastúpené. Dovolte, aby som povedala, že nejde iba o mentalitu. Ja by som uviedla napríklad aj nedávny príklad. Možno viete, že Tim Hunt eh, dostal cenu, Nobelovú cenu za biológiu, má 72 rokov a bol zvolený, eh, pretože naozaj veľmi eh, od otvorené myslenie a verejne vyhlásil, že je šovinistom a že, verejné, že výskumné e, centrá by vonkoncom nemali mať žiadne ženy, lebo sa im do nich môžete e, zamilovať. A, a takéto pripomienky a si nie sú prípustné od niekoho, kto je laureátom Nobelovej ceny a bol kritizovaný aj rôznymi inými vedeckými fórami a inými vecami, ale mne sa zdá, že on vonkoncom nie je výnimkou. E, je to intelektuál, je to laureát Nobelovej ceny, tak sú takí viacerí ako on, ktorí jednoducho nevystupujú na verejnosti, pretože e, nechcú E, za to nie nejakú zodpovednosť, ale keď toto jasne potvrdzuje, že takáto mentalita je hlboko zakorenená v našich e, komunitách e, a môžeme sa zdať či zbaviť také, takéhoto spôsobu myslenia, len keď budeme sa veľmi snažiť Nož, e, ja som teda nechcela vlastne poukazovať na túto konkrétnu osobu, on sa zviditeľnil sám, ja som to spomenula len preto, že vlastne to odráža takú určitú chorobu v našej spoločnosti, aby som to kľudne takto nazvala. Takže toto sú vlastne hlavné časti mojej správy. Je tam termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov a to znamená, že všetky vaše pripomienky, ehm, návrhy na zmenu ehm, budú zohľadnené. Ja sa budem tešiť na vaše pripomienky, pretože by som chcela, aby táto správa nebola iba teoretickou, ale aby to bolo praktické niečo. A ďakujem pekne za to, že ste si ma vypočili a ja som vám k dispozícii kedykoľvek, či sa chcete stretnúť, nemusíte mi posielať maily, môžete sa stretnúť so mnou, s so mojimi asistentmi, som tu k dispozícii a ešte raz ďakujem pekne pani predsedajca. Ďakujem pekne e, za e, tento úvod a za tieto úvahy, ktoré boli e, dosť dôrazné k téme, ktorou sa musí komisia zaoberať vo svojej práci. A teraz otvárame rozpravu a dáme slovo najprv tieňovým spravdajcom z rôznych skupín. Najprv má slovo pani Venčilo.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 Ženy nie sú dostatočne zastúpené v niektorých kľúčových spoločensko-ekonomických oblastiach, vrátanie vedy a výskumu, tiež nie sú dostatočne zastúpené v pozíciách, ktoré prijímajú rozhodnutia ani v iných eh, pozíciách na vyššej úrovni. Vo všeobecnosti ženy sa stále viac a viac eh, zapájajú do, eh, aj do verejnej činnosti, do verejných služieb a podobne, ale často však ženy dostávajú prácu, ktorá je na, tom nižšom, na tej nižšej úrovni rebríčka a takisto to súvisia s nižším odmenovaním. A ako povedala spravodajkyňa, Ženy často prídu o svoju prácu po materskej dovolenke, nemôžu sa tej svojej pôvodnej vrátiť a samozrejme aj rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, pričom tento rozdiel je v súkromnom sektore vyšší ako v verejnom sektore. Keď sa pozriete na jednotlivé štatistiky, tak sa zdá, že sú tu tisícky žien, ktoré sú, by chceli alebo milujú vedu, avšak musia prekonávať x rôznych prekážok. A naozaj cieľom Horizontu 2020 je podpora žien zúčastniť sa vedy a ak chceme, aby ženy mali prístup k vede, tak to musí byť eh, tento prístup inkluzívny, alebo tak, aby viac žien sa k tomu dostalo. A ako aj správa hovorí, že potrebujeme, respektíve veda potrebuje e, a mladé nadšené vedkine a treba využiť tento e, intelektuálny potenciál žien, ktoré sa rozhodnú, že e, budú venovať e, svoj život e, hľadaniu vedeckých riešení. Ja som tie nebo spravodajkyňou za S E, zase sociálnych demokratov a budem predkladať niekoľko pozmenujúcich návrhov. A tieto pozmenujúce návrhy sa budú sústrediť na určité konkrétne návrhy, takže to nebudú len také teoretické pripomienky, ktoré ja predložím No, veľmi rada si vypočujem aj to, čo povedia ostatní kolegovia. Som si istá, že spolupráca so spravodajkyňou nám ponúkne to najlepšie riešenie, aby sme mali naozaj veľmi dobrú správu. Thank you very much, uh, Madam Chair. I would also like... Uh... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som takisto chcela poďakovať a zablahoželať spravodajkyni pani Vozenberg za jej doterajšiu prácu. Myslím si, že návrh správy, tak ako aj pani spravodajky neoviedla. sa týka veľkých výzieb, e, pred ktorým, ktorým čelia ženy, keď sa chcú ubrať e, po vedeckej kariére a sú, súvisí s týmito aj ostatné otázky, ako napríklad vyváženie pracovného osobného života a niektoré ďalšie časti sú konkrétnejšie. Ja by som sa chcela venovať tým kapitolám, ktoré sa venujú konkrétnejším problémom a sústrediť by som sa chcela práve na e, prekážky financovaniu vedy a výskumu a aj, aj to, čo povedala koleg predečnička, e, rozdiely v odmeňovaní, že toto naozaj môže mať e, vplyv na rozhodovanie žien o voľbe tejto kariéry a verím, že veľký krok vpred smerom k rodovej rovnosti vo vedeckom sektore je rovnako potrebný, ale aj, ako aj možný, aj keď spravodajkynia uviedla, že sú tu dokonca aj laureáti Nobelovej ceny, ktorí sú čiastočne alebo úplne sexisti či dokonca rasisti. Ale to nás nemôže zastaviť pred našou prácou a pred tým, aby sme sa uberali tým správnym smerom. Ďakujem. Verdes tiene la palabra el señor Sebastián. Ďakujem za zelených, pán Sebastián. Muchas gracias. Nosotros en... Ďakujem. V prvom rade chceme zablaželať e, pani Vozenberg. E, myslím si, že tá správa je veľmi dobre predložená a všetky tie e, tvrdenia ktoré v tejto oblasti zvrazňujeme, sa tam eh, odzrkadlili. Treba zvrazniť, že diskriminácia eh, v oblasti eh, žien vedkyn je ešte krutejšia ako v všeobecnej oblasti, pretože neviem, ako je to v iných štátoch, ale minimálne v Španielsku všeobecne študentky ženy majú lepšie kvalifikácie v ehm, vedeckých kariérach a zvyčajne vyhrávajú ceny vo výskume, ale pritom majú väčšiu ťažkosti za zapojiť sa do pracovného e, sveta. My budeme pracovať na niektorých tých pozmeňujúcich návrhoch a v troch e, hlavných e, témach. Prvá je otázka zlučiteľnosti rodinného a pracovného života. My úplne súhlasíme s tým, že treba podporiť opatrenia, aby ženy mohli zosúľadiť tento rodinný život a zapojiť sa čo najskôr do pracovného procesu, ale chceme tiež e, sa e, snažiť, aby sme vyžadovali od mužov, aby sa zapojili do rodinného života a to nielen preto, aby ženy mali lepšiu e, schopnosť, schopnosť, ale aj preto, aby ju mali muži, aby sa zapojili do tohoto rodinného života, ktorí strácajú, ktorí prichádzajú v mnohých prípadoch nenapraviteľne a e, všeobecne e, sa tieto úlohy pripisujú ženskému radu e, tieto charakteristika ako je neha a láskavosť sa pripisujú e, ženskému svetu, takže to hovoríme o feminizme a hovoríme o e, zapojení práv a povinností e, v pracovnom svete, ale druhá dôležitá vec je, aby aj muži sa zostili týchto schopností a samozrejme úlohy v domácnosti. Ak, ak ostanú úlohy v domácnosti zodpovednosť rovnosti žien, tak potom je to zle ale neuľahčíme tento prechod a musíme zapojiť aj muža do e, tohoto e, rodinného e, prostredia, z ktorého sa vyčlenoval a mm, tým mm, zavrne tomu, aby strácal svoje citové schopnosti, ktoré sú nenapraviteľné. Druhá otázka spravodajkyne je otázka súkromných firiem. Musíme myslieť na to, že oddelenie medzi verejným a súkromným sektorom je často teoretické, pretože veľká časť výskumu e, v istej chvíli e, dostáva verejnú podporu a preto máme morálnu silu, aby sme vyžadovali od firiem, ktoré majú nejakú štátnu pomoc e, alebo z verejných orgánov pomoc, e, aby zapojili ženy do týchto programov výskumu. ak sú e, rovnako schopné, ako to ukazujú preskumy a e, súkromná podnikateľská sféra je ešte ťažšia, aby zapojila ženy a musíme vyžadovať, aby prijali konkrétne opatrenia. A bod e, ďalší, ktorý nás je zaujímavý, je otázka vedeckých produktov. Mm, táto nová cena, ktorú spravodajkyňa citovala, k to, to kvalifikovala ako je nositeľku, ako e, normálnu osobu, tak, tak to nie, pretože má veľa problémov a tiež e, vedecký produkt nie je nevinný a v mnohých prípadoch e, obsah z informačných platformiem a z výskumov sú veľmi poznačené z mužského hľadiska a nezapojenie žien do sveta konkrétneho výskumu spôsobuje, že dokonca aj v e, takých e, otázkach, ktoré sú e, v zásade e, neutrálne ako medicína, tak tam nemajú takú podporu ako muzovia. Teda aj produkt výskumu nie je nepoznačený touto diskrimináciou. Na týchto troch bodoch budeme pracovať a myslím si, že ako východisko nám to prípada veľmi dobre a blahoželám spravodajkyni. E, Ďakujem, pán Sebastia. A dnes e, dáme slovo komisii, pani Betio tiež e, e, požiadala, aby sa mohla zapojiť do tejto rozpravy, ale keď sa potom zúčastní na prezentácii ďalšej štúdie, no keďže máme dosť času, tak ak chcete tak e, teraz e, vyhovím vašej žiadosti, mohli by ste sa najprv predstaviť a potom nám poviete, čo chcete povedať. Um, thank you, um, the chair for Ďakujem pani predsedajúca za to, že ste mi poskytli možnosť e, môjho veľmi dôležitého vystúpenia, respektíve je to pre mňa veľmi dôležité. Ja by som chcela opremiť pozornosť e, e, výboru tohto, tohto výboru na niečo, čo súvisí s horizontom 2020 e, podľa vedcov, ktorí vyhodnocujú túto stratégiu, rodové kritéria nepôsobia dostatočne dobré z hľadiska voľby projektov, ehm, pretože tam sa skúma rodová rodový aspekt a nehovorím iba o kariére žien, ale celkové účasti žien vo vedia a výskume, čo je rovnako dôležité a za to by som chcela upriamiť vašu pozornosť na článok, ktorý e, vyšiel v časopise Science and Technology číslo 15 a niektorí z vás možno ho obdržali a je tam analýza toho, čo sa deje a tiež e, možno e, navrhuje aj, čo by, by sa malo udiať. A ja som tiež e, súčasťou skupiny, takého zoskupenia, ktoré vyvíja tlak na zmenu kritérií Takže veľmi pekne ďakujem za to, že ste mi poskytli túto minútu na vyjadrenie. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Vetela za tieto informácie a som si istá, že um, budeme ich zohľadňovať pri rozpracovaní našej práce. A ako som povedal, teraz dáme slovo komisii pani Willis Matis, aby tiež e, vystúpila k tejto téme. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Volím sa Maciky, som vedúca sektoru za rodové otázky a v mene komisie by som chcela privítať návrh správy o ženách vo vede, pretože zachytáva veľmi dobre, poskytuje obraz toho, čo je spoločné v situácii rodovej nerovnosti, ale súčasne poukazuje aj na konkrétne aspekty v oblasti výskumu a inovácií, čiže zverejňovanie, rozhodovanie, financovanie, prístup k financovaniu a podobne. Chcem zdôrazniť, že stratégiu, ktorú pripravujeme s členskými štátmi, prechádza od priamej podpore vedkyniam, čo je stále dôležité, ale robíme ten ďalší krok tomu, čo spravodajkyňa poukázala, aj to je inštitucionálna zmena vo výskumných organizáciách, Čiže treba zmeniť postupy, aj tú celkovú kultúru a tie stereotypy vo výskumných organizáciách. Tieto úsilie, ktorým sme, na ktorom sme začali pracovať s členskými štátmi v oblasti európskeho výskumného priestoru a posledná udalosť v tomto smere je rozhodnutie rady z, mája minulého, e, z posledného mája o harmonograme spolu s členskými štátmi, ako pripraviť alebo na prípravu národných akčných plánov a stratégií spolupráci s komisiou, tak aby boli hotové do polovice roku 2016. Takže vaša správa je naozaj veľmi dobre načasovaná vzhľadom na proces, do ktorého sme momentálne zapojení spolu s členskými štátmi. Ďakujem. Sorry. Eh, ďakujem pekne, aby sme dokončili tú rozpravu. Dáme slovo pani Rosenberg. Κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa vyjadrili. Dokonca by som ich nazvala spoluspravodajcami, pretože správa je interaktívny postup a všetci nesieme rovnakú zodpovednosť pri vypracovaní správy. Veľmi rada som si vypočula mojich, moje kolegyne, mojich kolegov ako aj jedného muža, zástupcu kolegov za zelených, ktorý, ja ho tu preto osobitne vyzdvihujem, pretože sa veľmi teším, že hovoril o nerovnosti, ktorá existuje v rodine. Ak si pozrieme tú tradičnú úlohu mužov a žien, tak si myslím, že sa to naozaj týka tej mentality a zmeny mentality ja nechcem povedať, že ženy chcú prevzať e, úlohu mužov, predsa aj biológia tu zohráva svoje, svoje a chcem sa podiekovať aj kolegom z liberálov, ktorí hovorili o potrebe rovnakej mzdy za rovnakú prácu, rovnakú plácu za rovnakú prácu. A aj ženy vo vysokých pozíciách nezarábajú toľko ako muži v rovnakej pozícii. Myslím si, že v mnohých krajinách sa dosiahol veľký pokrok a existujú aj nové zákony a dobré zákony, ale žiaľ tieto zákony sa nerealizujú. A máme mnoho prípadov pred súdmi, prípady, e, kde sa ženy domáhajú toho, na čo majú nárok. Možno, že sa k tomu nevyjadrujem teraz v tom správnom poradí, ale chcem povedať, že súhlasím s tým, že je veľmi dôležité, aby správa mala dostatočnú silu a to môžem urobiť len vtedy, ak budeme mať konkrétne kroky, konkrétne opatrenia. A súhlasím s tým, čo tu sa už povedalo, čo povedala zástupkynia komisie, že správa prichádza vo veľmi vhodnom čase Rada e, Európska komisia plánujú prijať určité opatrenia, aby pomohli odstrániť rozdiel v odmeňovaní, rodový rozdiel v odmeňovaní a aby povzbudili ženy v tom, nech sa domáhajú toho, na čo majú nárok. Sú to problémy, e, ktoré sa týkajú napríklad rozhodovania a podobne, rozhodovacieho postavenia a podobne keď si zoberieme humanitné povolania, liberálne povolania, slobodné povolania, tak vidíme, že v mnohých členských štátoch sú ženy práve v popredí v týchto slobodných povolaniach. A je to preto, že tento systém je veľmi iný. Sú tam e, mechanizmy, ktoré e, sa týkajú rovnosti. Všetky podmienky sú rovnaké pre mužov aj pre ženy, takže obidva rody môžu ukázať, čo sú, čo dokážu a ako viete, ženy vzhľadom na svoju úlohu sa majú postavenie, ktoré sa nechcú aj vzdať. Ďakujem. Ďakujem, bude veľmi e, zaujímavá táto práca, ktorú môžeme vykonávať so zvyškom e, tieňových spravodajcov a skupinami a dúfame, že ten výsledok bude uspokojivý, očakávanie, ktoré máme teraz e, na tieto otázky e, aj pre ženy, ale aj pre celú EÚ a pre všetkých občanov. Teraz ideme na ďalší bod a to je bod 15 e, o misii do New Yorku. Máte v dokumentoch správu k tomuto bodu a tam môžete sa oboznámiť aj s programom, aj so schôdzami a výsledkom týchto schôdz, ktoré sme viedli a len pre vašu informáciu je to. A ideme na ďalší bod. to je bod programu, ktoré sa týka výziev a príležitostí pre humanitnú pomoc, v ktorej náš výbor má e, správu s vlastným stanoviskom a tu je spravodajkyňa pani Het a dávam jej slovo, aby nám to uviedla pre ďalšiu debatu. mycket ordförande. Ehm, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Svetový summit humanitnej pomoci na budúci rok v Istambule je vynikajúcou príležitosťou preto, aby sme tému e, rodového aspektu v prípade kríz, konfliktu, prírodných katastrof dostali do popredia a vlády z celého sveta, ako aj mimovládky, aj obete takýchto e, javov sa stretnú na budúci rok v Istambule. A preto je dôležité, aby sme pritom napríklad sa zaoberali otázkami, ako je sexuálne násilie alebo sexuálne vykoristovanie v kontexte katastrof. Pretože veľmi často je to tak, že tí najslabší sú znovu postihnutí aj konfliktami, aj katastrofami. V mnohých regiónoch, krajinách je to tak, že práve ženy a deti, ktoré sú už ope- e, obeťami katastrof, sa stávajú obestiami nespravodlivosti a utláčania. Teraz máme v Európskom parlamente možnosť posilniť tlak na vlády vo svete, ako aj na organizácie, ktoré pracujú na pomoc obetiam katastrof, aby sa do ich práce zahrňul aj e, gender mainstreaming. Preto sa teším, že som mohla ako spravodajkyňa pre výbor FAM pracovať na tejto správe a ja dúfam, že spolu sa nám podarí vypracovať veľmi jasné stanovisko. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme pracovali na celom reťazci pomocných opatrení, aby sme tam zapracovali práve rodový aspekt, aby sme pochopili všetko, čo s tým súvisí, pretože veľmi často pri e, akutnej pomoci pri katastrofách, mierotvorných operáciách treba zohľadniť aj to, že pracovníci, ktorí poskytujú pomoc, chápú situáciu postavenie žien v tom ktorom regióne. To sa dá dosiahnuť len, ak budeme mať aj primerané vzdelávanie s komponentom rodového aspektu pretože takéto násilie, či už sexuálne, hospodárske, psychologické a podobne, nie je niečo nové, nie je to nový jav, ktorý by platil len pre niektoré oblasti sveta. My ma, sme videli všetci hrozné obrázky v, svet, na, e, v televízii, ktoré sa týkajú e, násilia voči ženám v Južnej Amerike, v Afrike, napríklad Kongo, Kinshasa, Demokratická republika Kongo sa veľmi často ukazuje ako odstrašujúci príklad. Veľká časť rodového násilia sa systematizuje, to znamená, toto násilie slúži na to, aby sa ženy utlačali, aby sa umlčali, aby zostali v tejto podriadenej úlohe voči mužom aj naďalej. A táto, toto systematické násilie voči ženám len reprodukuje takúto podriadenosť spoločnosti. Potom oblasť e, sexuálneho násilia. Aj tu sú situácie, kde znásilnenie, obchodovanie s ľuďmi, porušovanie alebo násilie voči deťom sa používa ako zbraň v konfliktoch. Máme správy o tom, že v niektorých dedinách sú ženy viackrát systematicky opakovane znásilňované a videli sme veľmi e, hrozné obrazy násilia na ženách a deťoch. Teraz máme možnosť zvýšiť tlak na globálnych aktérov v tejto oblasti. A nesmieme ani zabúdať na to, že toto nie je pohľad z hora nadol. A vieme aj to, že niekedy zaznievajú výčitky, že pracovníci humanitných organizácií sú obviňovaní z násilia voči e, ženám a deťom. Konkrétnym príkladom je nedávna minulosť, ktorá sa týka napríklad mierových jednotiek OSN. Aj týmto sa vyčíta, že v Stredoafrickej republike sexuálne zneužívali deti a e, odidencov. Personál pod mandátom OSN sa vysiela na takéto misie a je vzdelávaný, pripravovaný v svojej vlasti. momentálnej situácii ale nemôžeme takto pracovať, pretože každý človek, či už pracuje na humanitných operáciách alebo na iných mierových operáciách e, alebo operáciách, ktoré sa týkajú ľudí, obetí, katastrof, všetci takíto pracovníci sú zodpovední za to, aby prešli odbornou prípravou, ktorá im umožní osobitne pochopiť situáciu žien v takýchto regiónoch. A súčasne sa nemôže stať, aby pracovníci vyslaní na pomoc do konkrétneho regiónu páchali potom takéto činy. Teším sa na vaše príspevky a na to, čo považujete za priority v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne a začíname s vystúpeniami teňových spravodajcov za jednotlivé skupiny. Najprv za skupinu EPP má pani Zaborská slova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. <clears throat> Ďakujem aj našej spravodajkyni, pani Hed k jej predstaveniu stanoviska za výbor FAM. Ja si myslím, že k tomu nie je čo dodať že jej e, informácie boli skutočne vyčerpávajúce, <clears throat> že, e, že výbor pre práva žien sa bude podielať významnou mierou na e, príprave pozície Európskeho parlamentu pre konferenciu v Istambule. Ja len chcem počkrtnúť jednu vec. To, čo už ona povedala, je skutočne škandalozné keď e, oficiálne humanitárne jednotky e, inštitúcií medzinárodných e, zneužívajú svoju pozíciu a vymieňajú potraviny, vymieňajú kozmetiku za sexuálne služby. Ja si myslím, že máme výhrady voči tomu, že v niektorých štátoch, či už na Blízkom východe alebo v Afrike, Eh, jednotky vojenské používajú znásilňovanie ako, ako eh, vojnovú zbraň, ale eh, je to vojnový konflikt, ja nehovorím, že v istom, v istom slova zmysle sa to dá chápať, ale sú títo vojaci k tomu vedení. Ale aby tieto praktiky používali oficiálne jednotky európskych inštitúcií, ja myslím, že voči tomu sa treba E, tvrdo postaviť a pomenovať to aj v našom, našom stanovisku, že je, to, že je to nepriateľné. Ženy e, sú či už vo vojnových konfliktoch, v, e, v rozvojových zemiach, ale hlavne pri humanitárnych katastrofách tými, ktoré najviac trpia, pretože obyčajne je na nich ťarcha celej rodiny a zneužívať túto ich situáciu je skutočne niečo, čo odporuje rešpektu ľudskej dôstojnosti. Ďakujem veľmi pekne ešte raz pani Hed na to, že vo svojom príspevku na to upozornila. Ďakujem. Ďakujem, pani Zaborská. V mene skupiny GUE má slovo pán Hek. Dankeschön, Frau. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička, ďakujem aj pani spravodajkyni. Môžem povedať, že v zásade súhlasím s tým, čo ste povedali a ďakujem vám, že ste sa ujali tejto dôležitej témy, pretože je to naozaj škandálozne, to, čo počujeme a čítame každý deň, keď sa dozvedáme o rôznych e, porušeniach, násilí voči e, e, páchané obe, ľuďmi, ktorí majú obetiam pomáhať a takto, sa, e, takto páchajú násilie na ženách a deťoch. Ale máme tu zásadný problém. Žijeme v kultúre, v civilizovanej krajine, lietame na mesiac, vieme sa dostať na dno našich oceánov, vysielame satelity na hranice našej galaxie ale v zásade sme sa veľmi ďalej nedostali v našom kultúrnom vývoji, v našom etickom vývoji. A to je veľmi smutné. A ja si myslím, že tu máme pred sebou jednu veľkú úlohu, aby sme prostredníctvom Európskej komisie vysielali impulzy a žiadali zmenu Musím poukázať najmä na jednu skupinu. Pokiaľ budeme mať takéto vyčleňovanie, rozdielovanie v našej spoločnosti, budeme mať aj sexizmus v nej. My potrebujeme novú etiku, novú kultúru e, tolerancie, milosrdenstva a nestačí mať len organizácie, ktoré poskytujú pomoc alebo ich pracovníkov a ich školiť v tom, ako sa zaobchádza so ženami v krízových oblastiach. Ja si myslím, že je potrebné vyslať impuls, že to musíme učiť už naše deti. Musíme sa to učiť od malička, ako zaobchádzame s druhým, či už je to človek alebo zviera. Ďakujem. Muchas gracias, señor G. Ďakujem pekne, pán G. A teraz e, sme dokončili rozpravu o tomto bode a ideme na ďalšie bod 17 e, o európskom rozpočte pre rodovú rovnosť, kde bude predložená štúdia, ktorú vypracovala Policy Department o mm, otázke e, rodového hľadiska v európskom rozpočte a zrovnoprávnenia. Túto otázku už e, dlho predkladáme a som e, rada, že máme túto štúdiu informácie vzhľadom na naše práce pri pripravovaní tejto správy. A teraz e, pozveme osoby, ktoré sa zúčastnia na prezentácii tejto správy, aby prišli na, tu na, k predsedníckému stolu. Dobre, takže e, na začiatok tejto správy pani Margarita Sanz má slovo a tá nám uvedie prezentáciu, ak je všetko pripravené, Thank you very much, Chair. And thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie na prezentáciu štúdie o rodovej rovnosti. Výbor FAM požiadal o túto štúdiu medzi januárom a májom 2015. Štúdia bola pripravená na základe výskumu materiálov, interviu s komisiou a účastníkmi z Rakúska, e, Švedska a Nemecka. Predstavila by som najprv našich expertov, profesorku Debrigt a e, doktorku Dengi z Liverpoolskej univerzity. Profesorka Fiona Beveridge Pracuje na Fakulte spoločenských vied v Liverpoolskej univerzity. Fiona sa špecializuje na rodovú rovnosť a je najmä odborníčkou na gender mainstreaming a jeho implementáciu v medzinárodných inštitúciách v EU na úrovni EU a v jednotlivých štátoch. Doktor Fira Jenkins je profesorom práva na Liverpoolskej univerzite. Firat sa zaoberá najmä o ekonomickú ke spravovanie, rodovú rovnosť a európsko-turecké vzťahy. Najprv dám slovo Fione. Ďakujem veľmi pekne a dobré ráno. Našou úlohou bolo rozhodnúť sa, či dokážeme vypracovať metodiku, ktorou by sa použila v EÚ na rodové financovanie, rodové rozpočtovanie, aby boli e, európske inštitúcie efektívnejšie. Vybrali sme, alebo špecifikovali sme tri možné spôsoby rodového rozpočtovania na zvýšenie Eh, implementácie rodovej rovnosti. Prvá možnosť je pravidelne kontrolovať rozpočet tak, že by sa sledovali záväzky EÚ na vysokej úrovni k rodovej rovnosti až po výdavky. To znamená, rodové rozpočtovanie umožňuje sledovať peniaze, ktoré by odrážali tento záväzok prijatý na vysokej úrovni a jeho transformovanie do konkrétnych rozpočtových riadkov. Po druhé, ak je rodové rozpočtovanie efektívne, je to preto, že môžeme určiť, že gender mainstreaming sa, roz, e, sa používa vo všetkých oblastiach rozpočtu EÚ e sa zavizuje k rodovému mainstreamingu a mali by sme preto očakávať, že sa to odrazí aj v rozpočte. Po tretie, keď skúmame rozpočet a pozrieme si rodovú rovnosť z tohto pohľadu, tak sme pripravili mechanizmus na hlásenie pokroku v oblasti rodovej rovnosti a to môže ďalej stimulovať prehodnocovanie politik a stratégií rozpočet je takto vlastne to okno, príležitosť zásahu pre rôznych aktérov vrátane parlamentu. A keď toto dáme dokopy, tak rodové rozpočtovanie je možným nástrojom riadenia, ktorý umožní zlepšovať politiky ako aj reálne kroky vysvetlíme metodiku, ktorú sme pripravili a uvidíte, ako sa uplatňuje v našej správe. A napokon potom budete môcť, e, položíme určité otázky, ktoré súvisia s tým, akým spôsobom by mohla táto metodika pôsobiť. Ďakujem pekne, je to pre mňa veľká čest, že tu môžem byť prítomná. Ja by som vám teda poskytla určité základné informácie z hľadiska metodiky, ktoré my používame, ako sme ju pripravili, vyvinuli, ako by mohol Európsky parlament integrovať túto metodiku do svojho vlastného prístupu k rozpočtu EÚ, ak sa rozhodne v budúcnosti e, ísť smerom e, rodového rozpočtovania. A predovšetkým e, my predstavujeme tú potenciálnu silnú robustnú metodiku, ktorá by mala predstavovať určitý benchmark, určitý, určitý indikátor, akým spôsobom by mohli politiky fungovať, ak by mali zlepšiť e, situáciu v oblasti rodovej rovnosti. A my sme konkrétne sa rozhodli pre prístup z dola nahor, teda ten prístup e, z možností a kľúčom Kľúčovým aspektom z toho prístupu schopnosti je, že je to demokratický prístup z dola nahor, pretože my si myslíme, že genderové rozpočtovanie by malo byť eh, nástrojom demokratického vedenia či riadenia a my sa dívame na schopnosti či možnosti, ku ktorým by ľudia mali mať prístup, ak by mali ži, žiť, alebo žiť plnohodnotný a dôstojný život. A to my chádzame z týchto aspektov e, a nie z len finančných. Po druhé, potom demonstrujeme aj voľbu určit, tých eh, rozpočtových metodík, ako by to mohlo fungovať, ak sa Európsky parlament v budúcnosti rozhodne, že by prijal tento prístup k tvorbe rozpočtu vo všeobecnosti a my sme takisto zdôraznili aj niečo, čo Fiona potom v závere zdôrazní, že my uvedeme, že na európskej úrovni eh, chýba množstvo údajov z hľadiska vyhodnocovania eh, rodovej rovnosti a, a ak by sme naozaj chceli by seriózne pristupovať k tomuto prístupu, respektíve mať to rodové rozpočtovanie, potrebovali by sme oveľa viac systematických údajov, osobitne z hľadiska toho, z hľadiska údajov o príjemcoch eh, financovania z EU. potom v závere správy odporúčame na báze našich e, pozorovaní, odporúčame určité akčné kroky pre rôzne európske inštitúcie, ktoré treba nasledovať, akým spôsobom postupovať, keď chceme zlepšiť rodový aspekt európskeho rozpočtu. Taktiež e, ten rozpočtový proces, ktorý e, v parlamente má kľúčovú podobu, e, to, že parlament je za to zodpovedný, takže veríme, že tento prístup rodový nielen zlepší rodovú rovnosť, ale zlepší aj finančnú a demokratickú zodpovednosť Európskej komisie voči parlamentu. A ja som už spomenula určité schopnosti, to sú určité základné informácie z hľadiska e, tých e, schopností či možností, aj keď to možno, že trošku znie abstraktne, pretože my, keď hovoríme o týchto e, možnostiach, rozlišujeme 5 kategórií a je to zapojenie mužov a žien v spoločnosti, aká je ich úloha v štruktúrach rodiny, prijímaní rozhodnutí a aké majú ďalšie, potom sú tam ďalšie štruktúry v e, spoločnosti, ďalej zapojenie do politického a sociálneho života, to znamená, že e, akú je ich úloha v hospodárstve, potom ďalšia kategória zapojenie žien a mužov do strany životného prostredia, respektíve žiť, či žijú e, život, ktorý je v súlade so životným prostredím a tak ďalej. E, ďalšia kategória je zapojenie mužov a žien z hľadiska ich osobnej osobnosti, aké sú ich osobné záujmy, či majú nejaké hobby, ako sa rozhodujú, čo robia so svojím voľným časom a tak ďalej. A posledná kategória je e, zapojenie žien a mužov z hľadiska ich fyzického aspektu a nejde iba o fyzický, ale aj emočný aspekt človeka. Takže my sme teda um, na báze týchto schopností identifikovali aj potom 5 krokov. Um, um pripravili sme určitú, akým spôsobom ženy a muži vlastne žijú v, vlastne v štruktúre spoločnosti a na báze toho sme pripravili ten prvý krok a potom druhý krok e, už predstavuje potom jednotlivé e, tieto schopnosti či možnosti pretavené do určitých politík, e, ktoré potom už budú definovať rodovú rovnosť a aký to bude mať dopad. Potom títo nasleduje už potom tvorba konkrétnych politík, e, aby sa určilo, že či naozaj tieto politiky sú naozaj zohľadnené v rozpočtovom procese. A potom skúmame údaje na európskej úrovni a ak je možné, tak skúmame, že kto sú príjemcovia e, európskeho financovania v rámci každej rozpočtovej kapitoly a keď budeme mať ten celý obraz, môžeme identifikovať určité e, kroky pre zmenu takých týchto politík. E, takže my sme pekne zhrnuli naše zistenia do správy, takže dá, tak, aby sa to dalo dostatočne dobre preskúmať a internalizovať toto sú len, je len príklad e, z tabulky, ktorú máme my v našich našej správe. Ja vám to potom vysvetlím, e, čo v tabulkách máme. Tento príklad e, je vlastne Európsky fond pre najviac znevýhodnené osoby, čiže to sa poskytujú materiálne prostriedky najzraniteľnejším osobám v Európskej únie a tu máme viacročný finančný rámec, ktorý nám pomohol identifikovať identifikovať, aké sú ciele politiky v rámci tohto okruhu. A keď sme potom sa na to dívali z pohľadu rodovej rovnosti a aký, aký má tento, to spektrum a dopad. Čiže v rámci spektra sa dívame na to, že na čo všetko teda môže mať rodová rovnosť teda vplyv a z hľadiska dopadu e, v rodovej rovnosti sa dívame na to, že či je priamy alebo nepriamy dopad, e, silný, stredný, nižší a my to vyhodnocujeme, takisto robíme prieskum literatúry a empirické aj literárne e, údaje, aby sme skúmali, že aké sú dôvody k nerovnostiam v danej konkrétnej zóne. Ehm, dívame sa na jednotlivé alokácie a skúmame, že či sú nejaké údaje na európskej úrovni z hľadiska príjemcov týchto prostriedkov z EÚ. My v kontexte tejto správy sme skúmali 6 rôznych okruhov ale dôvodom je preto, že mali sme určité obmedzenia z hľadiska času a Eh, priestoru, ale ide o to, že Európsky parlament si musí uvedomiť, že ak sa má rodová rovnosť akceptovať ako nástroj, tak sa to musí týkať všetkých okruhov, pretože všetky politiky majú vplyv na rodovú rovnosť, aj keď eh, tieto účinky sa niekedy vlastne preukazujú v takých skrytých eh, či nepriamých procesoch. Ďalej, ďalšiu vec, ktorú som chcela uviesť, vlastne ešte na začiatku, keď som hovorila o tých možnostiach. Ehm, čiže európsky rozpočet je pomerne malý v porovnaní s rozpočtami eh, členských štátov, ale napokon na veľkosti nezáleží, lebo na báze tých stimulov, ktoré sa vytvárajú na národnej úrovni z hľadiska rozhodovania o výdavkoch, tak tento európsky rozpočet vlastne môže vyplniť tie medzery, kde členské štáty eh, pridelujú nízke prostriedky a to môže potom to môže, môže sa to dá, dá sa to potom vyhodnotiť, že či teda to potenciálne vyplnenie medzery naozaj a sa uskutočnilo týmito európskymi peniazmi. A tu v rámci stratégie Horizon 2020, keď sa o tejto stratégii diskutovalo, e, tak e, počuli sme, že tie e, ciele, ktoré sú v rámci rodovej rovnosti v tejto stratégii, že sa dostatočne neplnia. Ale keď sa pozriete potom na konkrétne údaje a porovnáte s inými okruhmi v rozpočte, tak e, vidíte, že práve aj veda a výskum má, prináša prakticky jedným z najlepších výsledkov z hľadiska kritérií rodovej rovnosti, tak z hľadiska voľby Eh, financovania projektov, ako aj zloženia jednotlivých vedeckých panelov. A ak sa toto pretaví do praxe v rámci Horizontu 2020, tak eh, nemá to vplyv len na súčasných vedeckých pracovníkov, ale snáď aj v budúcnosti to prinesie mm, taký rôznorodý pohľad eh, na vedu, výskum, tým, že sa budú už dnešné ženy vedky nepripravovať na vyššie funkcie v budúcnosti, keď budú prijímať viac rozhodnutí. Čiže to by bol vplyv do politiky. Potom, pokiaľ ide o priemyselný a sociálny dialog, nie je tu veľmi silný um, záväzok rodovej rovnosti, aj keď by to poskytlo ženám aj mužom dosť silnú, um, silnú pozíciu z hľadiska uh, rodovej rovnosti. Ale to sú vlastne určité negatívne aspekty udalosti, ktoré sme e, zistili a to isté platí aj pre Creative Europe, to je v peniaze, ktoré boli pre kreatívny priemysel. Tam e, tiež e, nedostatočne je, sú, je uplatňovaná rodová rovnosť, takže EU mala možnosť zlepšiť práve rodovú rovnosť tejto oblasti tým, že by zaviedla určité kritéria pre pridelovanie prostriedkov, ale žiaľ v rozpočtovom rámci tento potenciál nebol dostatočne zvážený a uskutočnený. Čiže po týchto stručných informáciách o metodike vraciam slovo teraz Fione. Ďakujem pekne. Takže tu máme tri kľúčové zistenia z našej štúdie E, prvá vec je záväzok voči rodovej rovnosti na vysokej úrovni. Nie vždycky sa pretavuje aj do samotných výdavkov. Sú tu aj príklady. E, a napríklad, čo je problematické, je, že tieto otázky sú multidisciplinárne cez viaceré e, disciplíny rozpočtu a celkom nie je vždy zrejme, že aké by mali byť tieto ciele, keď sa to rozkladá na 3-4 rôzne sektory rozpočtu. Potom druhé zistenie, a to je dosť tiež kľúčové, že rozpočtové okruhy nie dostatočne sú transparentné, tak že či sa uplatňuje alebo neuplatňuje v danom sektore e, to hľadisko. A tretie zistenie je, že tento chybajúce údaje, ktoré spomínala Firat, e, že nie vždycky sú správne identifikované cieľové skupiny pri príjmaní rozhodnutí a to, ak e, často sa vlastne nezískajú dostatočné údaje, ktoré by boli podstatné pre posúdenie rodovej rovnosti, či sa uplatňuje. Takisto aj v Horizon 2020 nie je takýto mechanizmus, ktorý by mohol vlastne urobiť určitú revíziu a zmeniť kritériá a spolieha sa na rôzne externé štúdie, ak vznikajú určité problémy. Takže Takže naše odporúčania sú predovšetkým rodová rovnosť musí byť uznaná ako cieľ politiky vo všetkých okruhoch rozpočtu a po druhé gender mainstreaming musí byť svieté ako metodika tvorby politiky v každej časti rozpočtu. A po tretie, konkrétne prostriedky, ktoré sú alokované na konkrétne kroky, musia byť presne špecifikované v rozpočte a musia viesť k zvýšenej transparentnosti. Napokon indikátory a údaje musia byť pravidelne a systematicky vypracovávané a publikované, pretože kým to nebude e, zavedené do rozpočtu, tak e, nebude môcť byť plne efektívne e, rodové rozpočtovanie. Takže tu sú rôzne úlohy pre jednotlivé strany orgány, európske orgány, ktoré sú e, alebo ktoré prijímajú prostriedky a musia určiť e, cieľové skupiny a musia určiť indikátory a to musí byť jednoducho rutinné, pravidelné jednoznačné. A potom tí, ktorí tvoria politiku, musia zabezpečiť aj potom kontrolu, aj aby jednotlivé rozpočtové e, línie boli transparentné. Ruský parlament má svoju úlohu pri prijímaní e, rozpočtu a pri udelovaní absolutória e, za to, že tiež boli splnené rodové ciele v rozpočte. Takže tu ostávame s niektorými kľúčovými otázkami. Jedna otázka je, že do akej miery je naša metodika dobrá pri identifikovaní slabých stránok z hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte, e, ako efektívne si parlament myslí, že je možné riešiť kľúčové výzvy, konkrétne túto kľúčovú výzvu z hľadiska nedostatku jasných údajov pre, rozpoč- rodové rozpočtovanie, či si parlament myslí, že by by mohlo rodové rozpočtovanie mať pridanú hodnotu pre europoslancov, keď prijímajú európske politiky a napokon e, či alebo ako môže byť potom uplatňované genderové rozpočtovanie v budúcich tvorbách, v budúcich rozpočtoch. Ďakujem pekne za váš čas. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz dám slovo tým, ktorí by chceli položiť otázky, ale máme asi len také 3 minúty. Mrs. Äh, herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi zaujímavá téma rodové rozpočtovanie a myslím si, že by sme mali začať pri tých najväčších rozpočtoch. Netreba sa zamerať na menšie rozpočty na začiatku a zoberme si napríklad rozpočet pre polnospodárstvo. Tam máme predsa priame platby, ktoré podporujú podniky a bolo by veľmi zaujímavé vidieť, kto je za týmito podnikmi. Sú to podniky, ktoré vedú len muži. Všetci vieme, že pracu na hospodárstvách nerobia len muži, ale bolo by zaujímavé, kto dostáva tú podporu, kto je majiteľ. Je to manželský pár, pár alebo je to len muž? A ja si myslím, že to je veľmi dôležitá vec, pretože priame platby v poľnohospodárstve sú tou najväčšou sumou, ktorá sa vôbec v Európskej únii vyskytuje. A tu by sme si to mohli preveriť a myslím si, že by bolo zaujímavé vidieť, akým spôsobom podniky sú vedené, či len s muž, mužmi, alebo či sú tam páry, a podobne. Ja myslím, že budeme mať ešte veľa rokov práce, aby sme zistili, kam sa tie peniaze dostanú. A ďalší krok by bol, že postarať sa o to, aby tieto peniaze smerovali viac na adresnejšie miesta a ženám, ale to je veľmi ďaleko, pretože ja vidím, že keď sa my pýtame, kam idú tie peniaze, tak len čiastočné odpovede dostávame pretože nie je dostatok údajov alebo dobre prepojených údajov a jednoducho tie polnospodárske peniaze, štruktúrálne peniaze, environmentálne peniaze a tak ďalej, tam zatiaľ nedokážeme získať tieto e, presné údaje. Potom je tu dôležitá oblasť spolufinancovania, napríklad ako môže spolufinancovanie peniaze, ktoré posielame na spolufinancovanie ako by sa mohli takto presmerovať, aby nekončili len v rukách e, mužov. Takže máte pred sebou veľký záväzok a želám vám veľa úspechov. Chceli by ste niečo k tomuto dodať? Myslím si, že je veľmi dôležité vytvárať a získavať takéto údaje v celom rozpočtovom procese až po úroveň členského štátu a spolufinancovanie. Ak tam tieto údaje nie sú, tak neviete, či oslabujete rodovú rovnosť alebo ju posilňujete. Ja by som chcela povedať, že ja úplne s vami súhlasím. Spoločná polnospodárska politika je presne jedna z tých oblastí spolu s environmentálnou politikou. Na to sme správe poukázali. Je tam veľa príležitosti do budúcnosti a v budúcnosti e, sa tam pripravuje veľa práce, napríklad v Írsku, ale súhlasím s vami aj s Fionou, že máme pred sebou veľa práce, lebo potrebujeme údaje z dola nahor, aby sme mohli podporiť naše zistenia a závery. Tie zaujímavé z tejto štúdie, ktoré ste nám predstavili a teraz sa presunieme na posledný bod dnešného rokovania nášho výboru rozdiel v dôchodkoch žien a mužov a staršie ženy žijúce osamotene aktuálne informácie o ich životných podmienkach. Takže e, keďže máme posledných 15 minút, ja by som hneď odovzdala slovo našim expertkám, ktoré by nás voviedli do témy. Um, hi again, everybody. Takže znovu pozdravujem. Ja som tu preto, aby som prezentovala dve štúdie, ktoré sme spravili v tejto dôležitej oblasti. To sú rozdiely v dôchodkoch, to pripravila komisia. A vidíte na tomto obrázku obe štúdie Myslím si, že nemusím zdôrazňovať, ako je dôležité mať e, na koniec jasnú predstavu o tom, že dokonca aj na dôchodku môžu existovať veľké rozdiely v príjmoch medzi mužmi a ženami, pretože doteraz sme sa koncentrovali najmä na trh práce. Myslím si, že niektorí z vás to vedia, Viem, myslím si, že niektorí z vás už videli tieto štúdie, ale tu som prišla, aby som ukázala niekoľko viac detajlov. V prvom rade, prečo je to dôležité? Podobne ako pri každom rozdieli, veľkom rozdieli, disparite v príjme medzi mužmi a ženami ide o otázku rovnosti, nezávislosti a chudoby chudoba i sa možno preceňuje, dôrazne neprimerane. Je to dôležité len pre dôlež- niektorý segment pri dôchodkových rozdieloch, ale to, čo je dôležité, je e, otázka rozdielu v dôchodkoch E, v oblasti rovnosti, rovného postavenia a nezávislosti. Tam vidím ten veľký význam e, rozdielu vo výške dôchodkov. A toto vysvetľuje viacero štúdí, ktoré sme robili v tejto oblasti a ako vidíte, jedna štúdia je z roku 2013, je to na webe a druhá štúdia vyjde 18. júna bude tiež zverejnená na tej istej webovej stránke DG Spravodlivosť, pretože obe štúdie zadala jednotka Útvar pre rovnosť DG Spravodlivosť. Prečo sme robili takéto dve štúdie? Pretože tieto dve štúdie sa zameriavajú na dve rôzne vekové skupiny. Prvá skupina štúdia sa zaberiava na tak povedia starších vo všeobecne. A štatisticky, ako viete, starší sú definovaní ako osoby nad 65 rokov života. Druhá štúdia sa zameriava nie na e, týchto elderly starších, ale na skupinu, ktorú by ste mohli nazvať mladší starší, to sú 65 až 80. Prečo takto? Máme na to viacero dôvodov. Jeden sa týka nezávislosti, ale v prvom rade si pozrime politické dôvody. Komisia má samozrejme záujem o tento jav, pretože to môže viesť k lepším politikám. A keď sa zameriavame na mladších, starších, tak tá, tie politické rozhodnutia E, ovplyvňujúce dôchodky pre túto podskupinu sú tie najčerstvejšie a tí starší, starší ma, e, sú ovplyvnení politikami a rozhodnutiami, ktoré sa prijali veľmi dávno alebo dávnejšie. Okrem toho je tu ďalšia vec, ktorá čiastočne súvisí s nezávislosťou a to je toto. Ak sa zameriate na e, tých e, e starších starších, teda 80 plus, tak rodový rozdiel v dôchodku môže byť menší, nižší, vzhľadom na to, že sú tu aj odvodené práva a nie len vlastné práva. Prečo? Pretože máme vdovské, vdovcovské dôchodky a tie znižujú tento rozdiel vo výške penzie, dôchodku. Je tu aj mnoho ďalších dôvodov, ale toto je to prvé, čo mi prichádza na úm, um, keď chcem povedať, prečo sa tieto dve správy zameriavajú na rôzne vekové skupiny. Avšak, aj keď máme tu na tie dve štúdie s rôznym zameraním a je to dôležité a musíme sa pozerať na obe vekové skupiny, tak keď si pozrieme skupiny ako predselok, tak nevidíme veľké rozdiely prvom rade, čo vlastne meriame, presne meriame, meriame dve veci, dve, hla, dva hlavné ukazovatele. Prvým je to, že koľko ľudí naozaj dostáva penziu, dôchodok, teda aká je miera pokrytia, koľko ľudí v starobe je tým či oným spôsobom poberateľom penzie. To je prvý ukazovateľ, aký je rozdiel medzi mužmi a ženami v tomto ukazovateli. A druhý ukazovateľ je, aký je percentuálny rozdiel v dôchodkoch, ktorý dostáva e, priemerná žena, ktorá má nejakú penziu v e, protiklade s e, priemerným mužom. Takže toto sú tie dve, dva ukazovatele, ktoré navzájom sledujeme. A ako vidíte, tak tie prvé dva stĺpce vľavo merajú rodový rozdiel v dôchodku a to je veľký bez ohľadu na to, akú skupinu si zoberete. Je to 40 30 až 38,5 čiže je to vlastne okolo 40 Druhý ukazuje mieru pokrytia a tam je rozdiel medzi mužmi a ženami oveľa menší. Prečo? je to okolo 5-6 A čo je vlastne problémom, je ten rodový rozdiel v výške dôchodku, čiže v tej sume, ktorú dostáva priemerná žena v porovnaní s priemerným mužom. Môžete sa pýtať, prečo je to 40%, to je veľký rozdiel. A možno nie je v súlade s tým, čo Väčšina z vás vie o trhu práce, lebo tam sú, je ten hlavný ukazovateľ taký, že aký je priemerný rozdiel medzi mužmi a ženami vo výške pláce. A ten údaj, ktorý možno poznáte, je okolo 16 Takže zdá sa, že je tu veľký rozdiel medzi týmito dvomi ukazovateľmi. Prečo? Pretože Rodový rozdiel v plate 16%, to je ten EU priemer, vynecháva veľký rozdiel v schopnosti mužov a žien zarábať. Týchto 16% meria rozdiel v hodinových sadzbách, ale ženy pracujú menej hodín a menej žien pracuje v porovnaní s mužmi. To znamená, ak zohľadníme tieto dva ďalšie rozdiely, tak potom zistíte, že sa dopracujete k údaju, ktorý je zhruba 40%, znovu 40%. Tu vidíte dva stĺpce. Prvý ukazuje rodový rozdiel v dvo- výške dôchodku, to je to, čo skúmame. A druhý je nová štatistika Eurostatu a tá sa nazýva celkový, e, celkový rozdiel v príjme. Aký je tento rozdiel v celkovom príjme? Ak si zoberieme priemernú ženu, ktorá je v pracovnom veku a žena možno nepracuje, pracuje menej hodín, možno pracuje viac alebo je častejšie menej platená muž. Toto keď spočítate a keď zohľadníte aj ten rozdiel v účasti v zamestnanosti, tak potom zistíte, že je tu znovu rozdiel 40 v príjme. A čo to znamená? Znamená to, že dôchodky v zásade reprodukujú to, čo sa deje na trhu práce. Napriek tomu, napriek všetkým tým snahám, ktoré sme spravili, a aby sa zohľadnila neplatená práca žien, a ako vieme, je to práca, ktorá, ne, e, ktorá nezakladá právo na dôchodok. Ešte 5 minút alebo celkové. Takže tu by som skončila a chcela povedať ešte jednu vec. Máme veľké rozdiely v týchto 40% medzi jednotlivými krajinami máme krajiny, kde, sú, kde je rozdiel veľmi malý a to je veľmi zaujímavé, pretože sa potom pýtame, čo spôsobuje tento malý rozdiel, keďže rozdiely na trhu práce môžu byť veľké. A to je práve tá otázka dôchodkovej politiky a ukazuje, ako je dôležité hovoriť o reforme dôchodkového systému. O tom bude hovoriť Marno. Že máme tak krátky čas, lebo je to veľmi zaujímavá téma, ku ktorej sa ale nepochybne vrátime. Takže teraz odovzdávam slovo uh, pani Manuele Samek a iba informácia, že tlmočníci boli také laskaví a teda, že zostanú ešte 5 minút navyše, takže dokopy máme naozaj tých necelých 10 minút. Takže nech sa páči. Thank you. Eh. Ďakujem pekne. Sústredenie, lebo eh, táto práca sa sústreďuje na eh, staršie ženy a ženy, ktoré žijú o samote a je to vlastne aktualizácia už štúdie, ktorá už má určitý dátum a bobek a týka sa teda žien, ktoré sú na dôchodku a žijú o samote a aké sú teraz e, politiky. Ja sa budem sústrediť iba na jednotlivé fakty, reformy, penzijných reforiem a aký to malo vplyv na ženy, ktoré žijú o samote. Prečo je dôležité skúmať e, práve tento konkrétny cieľ? pretože množstvo žien, ktoré žije samé, osobitne e, žien na dôchodku, tento sa v posledných rokoch výrazne zvýšil v dôsledku demografických zmien, ale aj v dôsledku spoločenských zmien v štruktúrach rodiny a podobne. Preto napríklad v roku 2013 e, ženy nad 65, ktoré žili same v EU28, bolo ich takmer 20 miliónov a predstavujú 8 že populácie žien, čo je oveľa viac než e, starších mužov, ktorí žijú o samote, tých bolo len 7 miliónov, to boli 3 populácie. A je to zaujímavé, pretože vlastne v mladších skupinách, e, teda ešte v pracovnom veku, žijú muži menej o samote než ženy, ale potom sa táto proporcia mení v staršom veku. Ešte treba E, chápať, aký vplyv mali teda reformy penzijných systémov na tieto staršie ženy. Jedným po, len je tu jeden, jeden e, indikátor, teda ukazovateľ riziko spadnutia do chudoby a dostupné údaje poukazujú na to, že ženy, ktoré žijú o samote, teda staršie ženy, majú, sú oveľa vyššie riziko, že e, sa dostanú pod hranicu chudoby než muži, ktorí žijú o samote, ale aj tie tiež v porovnaní so ženami, ktoré nie sú, nežijú samé. Čiže nie sú ženy, že nie sú ešte, e, nie sú ekonomicky závislé, ale ich riziko, že spadnú do chudoby je, je oveľa vyššie. Jedna zo štyroch žien e, vlastne predstavuje riziko, že spadne do pod e, prach chudoby a E, vlastne je to viac než e, je podiel mužov. Nebudem vám tuto detálne ukazovať jednotlivé údaje. Tu je vlastne len na to, e, keď sa uvažuje o dôchodkových reformách a keď sa pozriete na podiel starších žien, ktoré žijú samé, ktoré vlastne majú ťažkosti, aby prežili, tak najnižší podiel je práve v, naj, v severských krajinách. Zatiaľ, čo v ostatných krajinách e, majú vysoké riziko alebo vysoké ťažkosti e, ženy e, staršie, ktoré žijú v samote, prežiť. A je to vlastne horšie u týchto žien, než u mužov, ktorí žijú o samote. E, takže toto je situácia a aké sú trendy vlastne v reformách penzijných systémov. E, napríklad e, aj z prezentácie Francesky sme mohli vidieť, že E, ten rotový rozdiel v príjmoch e, sa vlastne potom prekladá aj do rozdielu v dôchodku, pretože ten odráža to, čo sa deje na pracovnom trhu a horšie pracovné podmienky žien na pracovnom trhu potom znamenajú, že keď e, sa pozrieme na dôchodky, tam sa to tiež prejavuje. A po, posledné mm, reformy penzijných systémov sa snažili hlavne zlepšiť trvalú udržateľnosť penzijných systémov, čiže sa zvyšovali e, e príspevky v podstate, alebo pomery medzi príspevkami počas pracovného života a e, potom dôchodkami. Vlastne takisto sa znižuje úloha verejných e, dôchodkov a naďalej sa podporuje súkromné penzíne systémy a všetky tieto opatrenia e, ako by mali horší dopad na ženy než mužov pretože práve tie horšie podmienky na pracovnom trhu sa stávajú ešte dôležitejšími pri e, potom vyplácaní dôchodku neskôr. A čo sme boli svetkami posledné dva roky, i, i, že niektoré krajiny si uvedomili, že zvyšuje sa riziko týchto žien alebo tých starších osôb, osobitne žien, e, sa zvyšuje riziko, že sa dostanú pod hranicu chudoby, tak sa snažili do určitej miery riešiť tento problém a snažili sa rozšíriť e, to pokrytie dôchodky, dôchodkami, e, vytvárali určité minimálnu výšku penzí a do určitej miery zlepšiť aj určité predpí, určité predpisy pre e, dôchodkové systémy verejné a súkromné, tak aby sa podporovali klasické pracovné zmluvy a aby sa e, takisto znižilo aj znižilo riziko týchto súkromných e, penzijných systémov, pretože sa vlastne ukázalo aj v kríze, že aj tieto penzijné systémy či súkromné penzijné fondy nie sú odolné voči kríze tak aby bola lepšia trvá udržateľnosť eh, týchto fondov. Na dôsledky týchto reforiem na staršie ženy, ktoré žijú o samote, ako som povedala už predtým, tie rodové rozdiely na pracovnom trhu, tie vyprodukujú ešte väčšie rozdiely eh, v príjmoch a tie vlastne budú vlastne zvýšovať závislosť žien na príjme svojich partnerov, tak ako vidíme, ako sme videli. Osobitne tých, ktorí e, vlastne ich majú systémy plat, benzí, ktoré sú akoby e, vypočítané za rodinu a nie za individuálnu osobu. Um, takisto sú tu rôzne, ženy majú teda očakávanú dlhšiu dĺžku života a tento problém vlastne nízkeho dôchodku vlastne tiež e, vedie k tomu, že sa zvyšuje ich riziko, že spadnú pod hranicu chudoby pre osobitne pre veľmi, veľmi tie ženy, ktoré ešte nie sú tie najstaršie, ale čoskoro sa najstaršími stanú. téma e, bola tak, tohto dô, týchto dôchodkov, e, tejto sa venovala aj e, Frančeska a takisto hovorila aj o vdovských dôchodkoch v súčasnosti. Tvoria veľmi dôležitú podporu starším ženám, ktoré žijú o samote, o samistie pre tie, ktoré neboli zamestnané. Čiže v niektorých krajinách, ako napríklad Taliansku alebo v niektorých stredomorských, stredozemských krajinách, je rodový e, rozdiel dôchodku nízky, pretože ženy často majú prístup k dovskému dôchodku, ale ako povedala Frančeska, z hľadiska e, ich ekonomickej nezávislosti je to problém a aj pre ženy, ktoré nikdy ešte neboli vydaté, je to taktiež problém, e, pretože nie sú pokryté týmito odvodenými penziami, aj keď prispievali e, svojimi daňami a podobne. A vlastne tento príjem môže, by mohol byť práve stimulom pre e, mladé ženy, aby pracovali. Takže v mnohých krajinách je diskusia o tom, že či by sa nemali, či sa majú znížiť, alebo sa majú skôr zacleniť na konkrétnejšie skupiny žien, a, a namiesto toho, aby sa znižovala tá, ten podiel žien, ktoré by sa môžu dostať do hra, potenciu chodoby, aby sa využil e, inštitút minimálneho dôchodku. To, pretože takýto mini, univerzálny minimálny dôchodok by v podstate je, e, zabezpečuje nižšiu nerovnosť e, medzi ženami. Nož, a ja už e, nemôžem ísť e, do detajlov, pokúsim sa to uzavrieť z hľadiska, akej politiku, politiku prijať. Čiže prvá vec je, keď hovoríme o ženách, ktoré nikdy sa nevydali, teda e, slobodné ženy alebo slobodné matky, teda ženy, ktoré niekde žili v páre a nemôžu sa spolahnúť na príjem partnera. Pre nej veľkou témou je e, zaviesť e, individualizované penzíne a sociálne práva, také, ktoré nebudú závisieť od e, maritálnych alebo mm, rodinných podmienok. A aby sa teda znižovali e, tieto stimuly a tiež, aby sa podporovali tieto zvyšujúce sa podiely žien, ktoré žijú o samote. A na báze týchto základných e, faktov potom sa, sú dôležité aj ďalšie vlastnosti, keď hovoríme o dôchodkoch a ženách žijúcich o samote. Prvá, ako som povedala už predtým, je využitie univerzálnych e, platieb alebo nejakých e, plošných minimálnych dôchodkov, ktoré nebudú závisieť od toho, či e, jednotlivci boli alebo neboli zamestnaní, alebo či prerušili svoju zamestnaneckú kariéru. A treba využívať pre dôchodky aj pre tie obdobia, keď eh, nepracovali, ale sa starali napríklad o dieťa a podobne počas materskej, pretože boli na materskej dovolenke a podobne a tiež umožniť aj čiastočné po úvesky a regulovať tiež eh, súkromné eh, dôchodkové systémy alebo doplnkové dôchodkové zamestnanecké systémy, aby mali takéto možnosti príjmu. I'm really sorry, yeah, but we uh, have eh, to just, finish. Uh, well, um, let... musíme ale skončiť. Takže, takže ešte jedna minúta. V správe nájdete naše návrhy, ale veľkým problémom je, že pri nových e, systémoch penzí je dôležité podporovať e, zamestnanosť a príjem žien počas pracovného života, lebo inak ich penzie budú veľmi nízke a bez ohľadu na to, akú majú rodinnú situáciu alebo stav, ich dôchodková situácia bude zlá. Za túto prezentáciu obom dámam, pani Betio aj pani Samek. Je to naozaj dôležitá téma, ktorej sa chceme venovať, pretože už len keď sa pozriem v tejto sále, tak je tu väčšina žien, čiže tieto dôchodky čakajú aj na nás Takže aj v našom vlastnom záujme musíme sa snažiť e, samozrejme e, o to, aby, aby tá disparita sa zmenšila medzi, medzi dôchodkami žien a mužov. E, takže ešte raz srdečná vďaka, končím dnešné zasadnutie výboru. Najbližšie sa stretneme 13. júla od 15. do 18.30. Ďakujem veľmi pekne aj tlmočníkom za to, že zostali. Ďakujem. iba posledná poznámka, ak sú nejaké otázky na obe dámy, if there are any questions, uh, you can address them to the secretariat. And uh, I think they will... Ak máte otázky, môžete ich dať sekretariatu a myslím, že dámy radi odpovedia.